ale sem, aby ste o pár mesiacov mohli o tom hovoriť. Takže ďakujem ešte raz za túto a aj predchádzajúce eh, debaty.